a e, e, v hlasovanie bude na e, ďalšom zasadnutí. Ďalší bod sa týka Gruzinska a je to správa pána Mamikinsa týkajúce sa asociačnej dohody. Prezident, dámy un kungi, man ir liels gods pievērst Eiropas parlamenta uzmanību un lūgt. Jā, páni, e, e, e, chcel by som upriamiť vašu pozornosť na ratifikáciu, asociačnej dohody medzi EÚ a Gruzínskom. Dnes podnikáme zásadný krok Gruzínsky občania budú mať možnosť zacestvarovať úspušnú budúcnosť Gruzinsko odjak živa európskou a gruzinská kultúra je európskou kultúrou. Na základe e, e, nedávneho prieskumu asi e, viac ako 70 obyvateľstva Gruzinska podporuje podpísanie dohody o pridružení. Zajtrajšia ratifikácia je plne v kontexte spoločnej práce, na ktorej sa podielali zástupcovia EÚ a Gruzinska už po dobu 8 rokov pred piatimi e, rokmi EÚ a partnerské štáty rozbehli program východného partnerstva. A e, vtedy vyzeralo ba priam optimistické E, predpokladať, že Gruzinsko bude e, e, takto úspešné. Ale Gruzinsko dokázalo, že ak je odhodlanie, tak možno naplniť aj tie najambicioznejšie ciele. Skutočne nebola to ľahká úloha uplatniť zásadné reformy počas tak krátkeho času. Je dôležité, aby, aby občania, firemný sektor, politici uznali potrebu rýchlej reformy reformy a bolestivé reformy. Niektoré za, e, teda európske reformy e, potrebo, potrebovali 10 mm, rokov, no, desiatky rokov, aby zvládli ten reformný e, proces, ktorý Gruzínsko zvládlo za zo pár rokov je potrebné dbať o to, aby sa potierala korupcia a čo sa týka Abcházska a Južného Eh, Osecka eh, to sú problémy, ktoré naďalej pretrvávajú. Európska únia musí, eh, musí pomôcť pri presadzovaní demokratických hodnot, vytvárania nezávislej pozície justitných orgánov, podporovať slobodu prejavu a tak ďalej. To je všetko potrebné, ak chce Gruzinsko plne požívať plody ktoré prinesie dohoda o pridružení s Gruzickom. Veríme, že toto prinesie pozitívne e, e, výstupy pre nás aj pre Gruzinsko, zlepšenie obchodnej situácie, viac pracovných miest. Chceme e, samozrejme uložiť vízový styk, zvýši sa objem investícií EU tiež môže benefitovať z, z, e, e, z prepravy energii, e, z oživenia obchodu. Európske firmy budú mať nové obchodné príležitosti, možnosti investovať. Pre firmný sektor EÚ bude oveľa ľahšie ponúkať a príjmať služby a tovar vďaka tejto dohody. Chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí participovali na koncipovaní tohto dohovoru a tým, ktorí po, e, ktorí pridali ruku k ratifikácii. Chcem sa poďakovať tieňovým spravodajcom a všetkým tým, ktorí predložili návrhy. Verím, že budeme mať konštruktívnu rozpravu, ktorá vyústi do pozitívneho výsledku hlasovania. Občania Gruzínska si zasluhujú takúto pozitívnu zmenu a my ako zástupcovia EP budeme schopní hlasovať v prospech takejto zmeny. Ďakujem. A teraz dáme slovo tá, m, pánovi Avramopoulosovi za komisiu. Thank you, Mr. Chair. Ďakujem predsednička. Vážení poslanci a poslankyne parlamentu, dovolte mi najskôr poďakovať vám za vašu správu. Pán Mamikins, správa, ktorá obsahuje informácie o tom, ktoré ukazujú, že panuje konsenzus medzi nami, naše politike voči Gruzinsku podpora Európskeho parlamentu bude dôležitým signálom pre posilnenie našich prepojení s Gruzinskom a vytvorí vynikajúce podmienky na spoluprácu e, s touto krajinou. Gruzinsko je jedno, jedno z popredných krajín východného partnerstva Európskej únie. No a dnešná situácia je výsledkom európskych snách Gruzínska. Je to rovnako tiež výsledok našeho odhodlania podporovať budovanie demokratickej, e, demokratickej stabilnej krajiny v tomto regióne, ktorá je pre nás strategicky dôležitá. Gruzínsko sa transformuje pri, počas implementácie našej spoločnej agendy. Gruzínsko ako výsled, výsledkom tohto sa priblíži Európskej únii, prehlbí politickú asociáciu a ekonomickú integráciu zavedie reformy so zdržaním európskych hodnot, pluralizmu, demokracie a právneho štátu. Po podpísaní a aplikácii dohody sa uskutočnila pre prvá rada EÚ. Gruzinsko sa uskutočnil presne pred jedným mesiacom v Bruseli. To prvý krok v implementácii tejto dohody. No a v rovnaký deň sme dospeli k záveru, že Gruzinsko skonštatovali, že Gruzinsko potrebuje pokračovať v rokovaniach. A treba spustiť druhú fázu akčného plánu. Je to dôležitý krok v procese, ktorý Gruzínsko priblíži k cieľu čo je bezvízový styk s Európskou úniou. Treba ešte povedať, že Gruzínsko dosiahlo v demokratickom rozvoji dôležité kroky a výsledky po parlamentných a prezidentských voľbách v roku 2012 a 2013, ako aj v lokálnych voľbách v roku 2014. Ale tento signál bol tiež veľmi dobre prijatý. Politická klíma v krajine potrebuje zmeny. Musí byť, sa zlepšiť. Politická konfrontácia, polarizácia, jej sa musíme vyhýbať. Treba nájsť priestor na dialog všetkých strán. A súčasne Gruzinsko musí pokračovať vo svojich snahách zreformovať súdnictvo a zásady právneho štátu. Ja som rád, že predbežné že aplikácia asociačnej dohody už eh, pri naše prvé výsledky obchodnej štatistiky V september sú pozitívne a stabilné. Dopad dohody ešte musí byť potvrdený, ale čísla sa septembra 2013 ukazujú 50% nárast eh, dovozu do Gruzínska, hlavne čo sa týka minerálnych produktov. Európska únia ďalej pomôže reformám v Gruzínsku a pomôže malým a stredným podnikom prispôsobiť sa novým podmienkom e, pomocou programu 53, 53 miliónov v rámci akčného programu tento rok. A dovolte mi teraz prejsť najnovším udalostiam, a totiž k tej dohode o strategickom partnerstve medzi Ruskou federáciou a abcházskými facto orgánmi správy podobnými faktom s abcházskými orgánmi sú zrebokovie tak ako prechádzajúce dohody podpísané medzi Ruskou federáciou a Abcházkom, tak táto tzv. dohoda spochybňuje suverenitu a územnú celistvosť Gruzínska a je rovnako zlé to pre prebiehajúce snahy stabilizovať bezpečnostnú situáciu v regióne. A neprispieva to k deeskalácii. Rovnako je to proti princípu medzinárodného práva a záväzkov, ktoré prijala Ruská federácia. Dovolte mi potvrdiť podporu Európskej únie teritoriálne celistvosti Gruzínska. My zostávame odhodlaní vyššite situáciu Gruzínsku, vrátane nášho spolupredsedníctva eh, ženovského dialogu. No a dovolte mi ešte raz zdôrazniť naše, naše ocenenie príspevku Gruzínska k misii EÚ z Africkej republiky republike na základe našej rámcovej dohody o participácii Gruzínska na misia Európskej únie bezpečnostnej, spoločnej bezpečnostnej obranej politike. Partnerstvo medzi Európskou úniou a Gruzínskom je silné a bude ešte silnejšie v ratifikácii Európskeho parlamentu našej asociačnej dohody. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne a teraz na jednu minútu dostáva slovo pán Oli Rem za výbor INTA. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, kolegyne, kolegovia. Gruzínsko eh, je spolahlivým partnerom a sleduje blízke politické a ekonomické prepojenie s Európskou úniou napriek veľkému tlaku z Ruska. Pre malý štát ako Gruzínsko eh, výber a voľba voľného obchodu, obchodu dobre poslúžila tejto krajine. V poslednom ročí obrat zahraničného obchodu sa zo 6 násobil a rast podporil hlavne liberálny e, obchodný režim. Okrem toho, po predbežnej aplikácii DCFTA zo septembra predbežné štatistiky hovoria o 55% náraste vývozu Gruzínska do EÚ. No a z našich východných partnerov Gruzínsko robilo najviac um, v oblasti reforiem svojho hospodárstva. Ďalšími, ďalším krokom je implementácia. My podporujeme Gruzínsko v týchto veciach a želáme mu veľa úspechov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Ren. A teraz e, rečníci za politické skupiny, ako prvý pán Štetina, na dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, dámy a páni, kolegyne, kolegovia. Pristupujeme k ratifikácii asociačnej dohody EU a Gruzínska po Ukrajine a Moldavska. Tretia asociačná dohoda v tomto volebnom období. Návrh uznesenia, ktoré máte pred sebou, je výsledkom trpezlivej práce, práce predstaviteľov politických skupín, ktorým ďakujem. Nuž, no prešli s mnohými úskaliami, priamneček ehm, dvom. Predovšetkým sme sa snažili nazývať veci pravým menom. Vráťme sa o 25 rokov späť. Rusko anektovalo Abcházsko. O dva roky neskôr začala čečenská vojna, v ktorej ruská armáda zabila 80 tisíc civilných obyvateľov. V roku 2008 okupovala ruská 58. armáda Južné Osecko. Bola to rovnaká armáda, ktorá vraždila v Čečensku. Tento rok Ruská federácia opäť dvakrát porušila Rus- eh, medzinárodné právo, obsadila Krym a rozputala hybridnú vojnu na východnej Ukrajine. Pri formulovaní nášho, našej, nášho uznesenia sme nepoužívali Eufemizmy a okupáciu sme jasne nazvali okupáciou. Myslím, že stanovisko Európskeho parlamentu a celé Európskej únie musí reflektovať možnosť, že Ruská federácia bude aj ďalej porušovať medzinárodné právo a ruská armáda sa bude aj ďalej dopúšťať vonových zločinov. Ak nezaujmeme jasné stanovisko, môže sa stať, že budeme niesť časť viny. Keby totiž Európa jasne odsúdila agresiu Čečensku a Abcházsku, nebola by, nebola by arexia na Ukrajine. Dôsledkom toho je aj fakt, že Ruská federácia uzatvorila novú dohodu s Abcházskom, čo môže viesť priame priamej niektorých častí gruzinského územia a ich začlenenie do Ruskej federácie. My sme nezabudli upozorniť na to, že nový gruzínsky režim, aj keď bol zvolený demokratickou cestou, kriminalizuje príslušníkov bývalej politickej garnitúry. Kolegyne, kolegovia, dajte tejto dôležitej uzne, tomuto dôležitému uzneseniu zelenú. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne. Slovo dostáva teraz pán Fleckenstein eh, v mene skupiny socialistov demokratov. Vážená pani predsednička, sociálni demokrati vítajú dohodu o voľnom obchode a tiež vítame asociačnú dohodu a tešíme sa na úzku spoluprácu s Gruzínskom. My aj celkom jasne hovoríme, že ruské pokusy s zmluvami s obsadenými územiami vytvárajú nepokoj, ale to nás nezastaví. Pri tejto príležitosti by som chcel poďakovať vláde za e, inteligentný spôsob, ako sa vydala s týmto konfliktom. Hospodárska spolupráca prospeje obom stranám a pomôže kraj, reformovať krajinu a stabilizovať ju. Ľudia v Gruzínsku si iste všimnú, že nezávislá justícia, právny štát, boj proti korupcii, transparentná administratíva a mnohé ďalšie veci im pomôžu. Je dobré, že v budúcnosti budeme mať výbor pre spoluprácu a pozore s Ukrajinou a Moldavskom, teraz aj s Gruzínskom. To je dôležité, aby sme podporili dialóg a aby sme sa lepšie prepojili. Avšak, kolegyne, kolegovia, treba sa tiež zamyslieť nad tým, čo to znamená pre výbor, ktorý doteraz existoval, pretože na jednej strane bude EÚ, e na druhej strane Arménsko a Azerbajdžan a bude to pre nás pomerne náročná a ťažká úloha. Ďakujem. Ďakujem pekne. A slovo dostáva pán Jurek na dve minúty. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Rozprava, o ktorú máme dnes na programe a rozhodnutie, ktoré zajtra urobíme, sa zdá byť oneskorená o pár rokov. Eh, prizvanie, prizvanie Gruzínska do, a otvorenie mu cesty do Európskej únie sme mali, sme mali urobiť pred niekoľkými rokmi. Bolo by to veľmi jasná a, eh, a mierová odpoveď na ruskú agresiu. Zdá sa, že uh, E, nemožnosť spolupráce e, tejto krajiny na východe z, tejto krajiny na východe s západnými štátmi len umocnil našu spoluprácu s agresorom. E, možno, že by sme boli zabránili agresii v, v Ukrajine, ale u nás v Polsku sa hovorí, že radšej neskôr ako nikdy. Niekto povie dobre, ale predsa len uh, nemohli sme za tie posledné roky abstrahovať od štandardov eh, Európskej únie. Áno, určite áno, len Uh, nedávno sme hovorili, uh, pápež, nedávno nám hovoril pápež František tu v tomto parlamente, kedy nám oni dajú určite nie menej, ako my môžeme dať uh, im. Uh, my chceme uh, si vymieňať uh, dobré uh, činy, to je uh, to je Európska únia. Odpor, uh, pardon, podpora Ruska napriek vpádu uh, nie je, nie je vhodný je, my musíme vložiť e, a staviť na našu, na našu vlastnú bezpečnosť, aby statočnosť nebola len prázdnym slovom. My máme povinnosť systematicky e, podporovať nezávislosť, štát, e, nezávislosť štátov, ktoré, sú, ktoré vznikli po rozpade Sovietskeho zväzu. A je veľmi dobré, že o tom hovoríme v, našej, v našom uznesení. Ďakujem veľmi pekne. Pán Nard, 2,5 minúty za ALDE. <clears throat> Srdečná vďaka, pani predsednička. Toto je strategicky, strategická dôležitá zásadná dohoda, pretože nám hovorí o viacerých veciach. Gruzinsko je Európa a Európa a tým, že patrí do Európy, má Gruzinsko právo svoje uh, E, plniť svoje želania, e, plniť svoje národné ciele a kritéria, kritéria e, podľa našej zmluvy. Za druhé, nie je to v podstate vysvetlenie, ktoré by bolo také len svojvoľné. Predovšetkým E, čo sa týka e, gruzinského štátu, tak ako to bolo doteraz. Tu bola selektívna justícia, e, neboli vždy zohľadnené štandardy Európskej únie. Tá, toto uznesenie hovorí tiež o tom, že je potrebné rešpektovať mier, že je potrebné rešpektovať hranice a odsúdiť skutočne všetko to, čo ide proti bezpečnosti, čo ohrazuje, ohrozuje mier e, Abcházsko napríklad v tomto prípade a to je anektované údolie s ruskou prezenciou. No už e, Nechceme však postupovať voči niekomu, voči jeho legitímnym záujmom, legitímnym záujmom krajiny, veľkej krajiny ako je Rusko. Musí to byť ale e, Rusko musí byť ale viac ako on veľký sused, musí to byť veľký partner. A ďalej je to ďalší element, ktorý by mal prispieť k jednote Európy a nie, a nie e, k rozporom. Pán Scholz minútu. Vážená pani predsednička, pán komisár, naša dnešná diskusia eh, vďaka komplexnosti eh, ide sa napriek tomu míňa e, v životnej perspektíve e, e, gruzinského obyvateľstva s ohľadom na 35% nezamestnanosť a priemerný name mzdy 350 eur. Eur má viac ako triteľ, jedna tretina pardon, obyvateľstva snahu opustiť krajinu. E, touto asociačnou dohodou sme e, chceli splniť ich e, sny a plány a komisia musí povedať, ako si predstavuje ich sociálne-demokratický vývoj, zabezpečenie, zabezpečenie um, zamestnanosti, zabezpečenie pracovných miest a e, zmenu tiež na demokratický štát. Um, Gruzínsko sa rozhodlo pre cestu asociovaného štátu, ale vážení kolegyňa a kolegovia, my by sme mali e, v každom prípade e, prestať s torpedovaním tej, tej, tej, tejto gruzinskej snahy um, a klásť ju na oltár našich dobrých vzťahov s Ruskom. Je tu modrá karta. Akceptujete eh, ju? Akceptujete modrú kartu? Áno. Áno, pán spravodajca, 30 sekúnd, nech sa páči. Pani predsednička, ja, som, ja mám jednu otázku. Eh, môže pán nemecký, myslí si pán nemecký kolega, že eh, väčšie, väčšia vzdialenosť E, e, Gruzinska e, k EU by, alebo bliž, väčšia blízkosť pardon, Gruzinska k EU by vyriešila ich hospodárske problémy. Neviem, myslím si, že tou dohodou, dohodou o, hospod, o, o, o s tým, že poskytneme e, gruzinskú doložku obchodných výhod, myslím si, že môžeme umožniť spoluprácu s ďalšími obchodnými partnermi a otvoríme pre Gruzinsko nové perspektívy. Ďakujem veľmi pekne. Budeme pokračovať ďalej e, s rečníkmi za politické skupiny. Pán Meserič Ďakujem pani predsednička, pán komisár, vážení kolegovia, ďakujem správodajcovi a kolegom um, za veľmi vyváženú správu, uh, ktorá uh, obsahuje veľa uh, vhodných odporúčaní tak pre gruzinskú vládu, ako aj pre občanov v Gruzinsku, ktorí sa zaujímajú o politiku a chcú a zaujímajú sa o e, európsku budúcnosť. Títo môžu z toho profitovať. Myslím si, že je teraz čas e, oslavovať asociačná dohoda, pokiaľ má byť vážna. Tá, tuto je treba oslaviť a môžeme to urobiť zajtra. Ja by som chcel všetkých poprosiť, aby e, zajtra podporilo, podporili otvorenie tejto dohody svojim hlasom e, myslím si, že musíme takisto poďakovať e, gruzinským orgánom, ktorí, sa skutočne, ktorí skutočne urobili množstvo očinov a obrovskú snahu uh, aby splnili naše podmienky. Nebudem to ešte raz opakovať. Napriek tomu mi dovolte e, ešte raz počiarknúť, že nie len štatistika komisie e, je to, ktorú chcem spochybnúť, ale, spochybniť, ale sú tu otázky, so, náklady na sociálne aspekty. Toto nemá len výhody. Ja chcem varovať grúzinské orgány a našu komisiu, že musíme skutočne veľmi starostlivo pozorovať, čo sa deje na regionálnej úrovni, čo sa deje v rámci hospodárskeho a sociálneho rozvoja e, Gruzínska. Ďakujem veľmi pekne. Pán Kasta, to 3 minúty. Áno, ďakujem veľmi pekne. Je to veľmi pekná metafora medzinárodnej politiky. Metaforou je práve tvár, je pohár na stole pred e, ľuďmi a myšlienka je naplniť tento pohár bez toho, aby ste nepreliali mimo ani kvapku ale no, môže sa stať, že ten stôl bude poliatý vodou, ale tu nehovoríme o vode, keď hovoríme o Gruzinsku, hovoríme o krvi. A ja sa obávam, že keď e, budem, že pristupujeme k tomuto problému e, povrchným spôsobom už veľmi dlho a myslím si, že my tu sme krajiny, ktoré dodržiavajú kodanské kritéria, to znamená, že máme svoje záväzky, a tie, keď môžu platiť eh, pre Ukrajinu a Moldavsko tak platia aj pre Gruzínsko, ale tu sú určité problémy a my budeme eh, sa stršiavať pri hlasovaní. Je tu určitá červená línia, Moskva sa tlačí do Gruzinska bližšie a bližšie a sú tu veľmi závažné zodpovednosti v tejto oblasti, ktoré má a problémy sa vlastne približujú k nám stále viac a viac. A 14. novembra e, ešte v roku 2013 e, americký minister zahraničných vecí hovoril o TTIP a o tom, že je tu potrebné podpísať partnerstvo s východom, ale ja sa obávam, že to priniesie viac problémov než riešení. V podstate o čo ide? Snažíme sa len pokračovať v tom existujúcom konflikte. No pomáhame týmto spôsobom Gruzinsku? Alebo pomáhame týmto tým, ktorí sú na druhej strane Atlantiku? ktorí celý čas myslia na to, ako získajú nových eh, spotrebiteľov pre svoje trhy bez ohľadu na to, aká to bude cena za to. A, a hlavne, aby, aby ich eh, rozpočet na zbrojenie, respektíve ich eh, príjmy zo zbrojenia sa zvýšili. Ehm, myslím si, že sa nemáme báť eh, Ruska, Putina. Mne sa nepáči, keď sa hovorí len o tom, že máme dodržané princípy, ale vtedy eh, o tom hovoríme, keď sa nám to hodí. Čiže pred 25 rokmi padla, padol Berlínsky múr a vlastne stratila, stratila sa tom zmysel existencie NATO. Ale teraz e, tu máme ďalšie problémy, e, ktoré vznikajú na východe, čiže bolo treba vytvoriť e, nové problémy. A bojím sa, že tu v Európe my z toho budeme mať najväčšiu nevýhodu, ale myslím si, že ešte je stále čas to napraviť Teraz pán Šuprát, ďakujem pekne pani predsednička. Toto asociačnou dohodou vstupujeme na nový terén. A je to veľmi nerozumné rozširovanie asociačné dohody. Môžeme to do dvoch bodov. Po prvé, ochudobňovanie Európskej únie. Žiadna krajina od roku 2004 eh, nemala eh, lepší úroveň ako eh, priemer EÚ. Prechod od 25 k 28 eh, predstavuje značné zníženie priemerného eh, príjmu. Eh, čiže vidíme, že ten priemer neustále klesá a je jasné, že naša vôľa mať asociačnú dohodu s Moldavskom, Ukrajinou, Grozinskom, že to všetko iba zhorší ochudobňovanie Európskej únie. To bola prvá vec. Teraz druhá vec. To zhoršovanie a ten obrovský rozdiel medzi EÚ a Ruskom. My žijeme bok po boku s Ruskom. Rusko má svoju vlastnú zónu vplyvu, svoje vlastné záujmy a vidíme, že rozširovanie EÚ ako aj e, NATO, e, za toto je potrebné platiť a samozrejme, že Moldavci, Gruzinci a Ukrajinci sami musia učiť svoju budúcnosť a strategická orientácia Eh, či už eh, smerom k NATO alebo k Rusku, môže eh, viesť k, ku konfliktom. Takže mm, musíme aj z hľadiska blahobytu, aj z hľadiska zachovania mieru hlasovať proti tejto dohode. Ďakujem. No máme tu dve modré kartičky, akceptujete ich? Takže prvá je od pani Kanent, nech sa páči. Um, es gribētu vaicāt manam kolēģim no Francijas, E, chcela by som sa spýtať kolegu z Francúzska. Keď hovoríme o tom, že koľko sme zaplatili za rozšírenie a aká je chudobná Európska únia, kvôli tomu uvedomujete si, že spoločný trh Európskej únie sa zvýšil takmer o 100 miliónov občanov čo znamená, že aj podnikatelia a podniky z Francúzska aj z iných krajín malú, majú možnosť e, mať e, extra zisky z týchto krajín. Máte 30 sekúnd na odpoveď? No, keď si pozriete tú stratu priemyslu, stratu na strane eh, ako Francka, tak ani rozvinutých krajín, tak je evidentné, eh, že integráciou chudobných krajín a krajín, ktoré majú nízke náklady, Vidíte, že aj v prípade eh, Nemecka boli vysoké náklady na zjednotenie. Čiže toto všetko musia potom platiť občania Európy, teda tí najbohatší. Toto sú naozaj veľmi vysoké náklady, ktoré musia znášať. Teraz pán Jurek, 30 sekúnd, druhá modrá karta. Pán poslanec, chcem sa spýtať, či si nevedomujete, či si neuvedomujete to, že Európska únia sama sebe sa vlastne si uh, da, pripája uh, olove do gulu vlastne na svoje nohy, pretože potom, čo napríklad bolo prijaté Polsko, ostatné krajiny do EÚ, tak nezabudajte na to, koľko na tom získali francúzske firmy aj z firmy ostatných krajín. Máte 30 sekúnd. Áno, no ja si myslím, že Gruzínsko je európske, pokiaľ ide o identitu, tam problémy nie sú, ale myslím si, že pred voľnou výmenou existujú vzťahy. Nemusíme mať uh, na takéto vzťahy, takúto výmenu uh, asociačnú dohodu. Čiže pokiaľ ide o krajiny z východnej a strednej Európy, ktoré sú členskými štátmi, že je potrebné chrániť našu ekonomiku. Samozrejme, eh, že tie monetárne náklady sú vysoké, ale mm, takáto je realita. A teraz sa vrátime k rečníckému zoznamu. Pán preda, nech sa páči dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička. Vždy ma prekvapí, keď tu počujem veci, aj včera som to počul, keď tu počúvam názory z Moskvy vyjadrované s veľkým retorickým entuziasmom. Vy sa ale Pán kolega, mýlite. Vy ste spomenali určité krajiny. Moldavsko nechce vstúpiť do NATO, takže vy tu vymýšľate historky alebo prezentujete historky vašich priateľov, ktorí vás za to asi platia. Aspoň takto som sa o tom dočítal v novinách. Národný front, veď vy ste financovaní Moskvou. Takže naozaj nás to šokuje, že tu počujeme takéto názory. Áno, vy ste povedali, vy poznáme presne vaše, vaše reakcie, ale predstavte si, pán Šofran, že v Gruzínsku, v Kišiňove, v Moldavsku, v Kieve, na Ukrajine si ľudia vyberajú medzi slobodnou spoločnosťou, spoločnosťou slobodného výberu a e, ruským diktátom. Vám sa asi páči tá druhá možnosť, ale oni si musia vybrať. Gruzínci, Moldavci, Ukrajinci sa chcú sami rozhodnúť, nechcú rozhodnúť natlačené z Moskvy, nanútené z Moskvy a oni majú právo e, vybrať sa aj európskou cestou, vybrať si tú európsku víziu. Čiže keď eh, teraz eh, tu hlasáte vojnu chudobným Gruzincom, Ukrajincom, Moldavcom. To nie je správne. My sme tu naozaj v logike solidarity a práve preto EPP bude hlasovať naozaj entuziasticky za túto asociačnú dohodu, tak sme to urobili v prípade Moldavska, ako aj Ukrajiny. Ďakujem za vašu pozornosť. Kýrie Preda, έχετε μια ε, μπλε κάρτα τον κύριο Σοπράντ. Je tu modrá karta pre pána Šo... Šoprada. Ma tu, tu poslať do Moskvy. Dans cette euh, assemblée. Vážený pán kolega, prosím, nedezinform, nedezinformujte tu kolegov. My sme dostali peniaze z Moskvy, my sme si požičali od súkromnej banky pretože si môžeme takúto pôžičku vziať. Je to naše slobodné rozhodnutie a nie je to dar. To je veľmi dôležité. Je to pôžička, musíme to splatiť aj to súkromná banka, ale teraz sme tú pôžičku dostali. To je prvá vec. Druhá vec, vážený pán kolega, keď zastávate strategickú orientáciu americkú, takýto názor, ja nehovorím, že ste agentom Washingtonu, máte právo mať svoj vlastný názor a ja mám právo na svoj vlastný názor. A my tu hovoríme v mene záujmov našej krajiny, Francúzska, ako aj Európskej únie.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 pra, veľmi e, extremistická skupina, ktorá je protieurópska, potom idú do e, Ruska, tam hovoria proti NATO a dokonca hovoria aj proti svojim vlastným členským štátom a potom sa, e, sa zrazu menia na proputino. A tu je takéto vzor, ako by teraz vidíte, ako sa menia peniaze potom od Ruska smerom k, tý, k takýmto skupinám. A nie je len taká jedna skupina, ale je takýchto viac. Nemali by sme náhodou začať vyšetrovanie? takýchto postupov? Predseda, e, pán Preda, akceptujete tu tieto dve otázky? Dve modré karty zároveň? Pánovi Šofranovi nebudem odpovedať, lebo som v úvode povedal, že tieto otázky je potrebné adresovať Putinovi alebo tým priateľom súkromnej banke, ale budem reagovať na to, čo povedal kolega z Británie. Áno, samozrejme, že nás naplňa obavami to, že sú tu operácie s Národným frontom, že prebiehajú aj v Moldavsku. Čiže samozrejme súkromné banky eh, sa snažia takýmto spôsobom postupovať, to je nepriateľné tu v Európskom parlamente, či už v Štrasburgu alebo v Bruseli. Toto nie je mesto, kde, miesto, kde sa majú vyjadrovať názory Moskvy. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pán Boštináru na 1,5 minúty. Ďakujem pekne. Naozaj niekedy máme taký pocit, že tu gavarit Moskva. Ale to je naozaj iný príbeh. To? No, pokiaľ ide o Gruzínsko, tak je potrebné uznať pokroky, ktoré urobila táto priateľská krajina s podporou pro európskym silám. Vzhľadom na komplexitu situácie eh, v Stredomorí máme tu naozaj prepojenia s Gruzínskom a potom aj všetky politické a ekonomické uh, prostriedky, aby sme mohli byť takou protiváhou tlakom z Ruska. Takže naozaj vás vyzývam podpore Gruzínsku e, naprieč politickým spektrom. Kolegyne, kolegovia, prosím, predstavte si, že Gruzínsko je takou súčasťou určitého puzzle Eh, všimnite si eh, celé čiernomorské, celú čiernomorskú oblasť, eh, podpis strategických dohôd s krajinami v tomto regióne znamená potvrdenie úlohy EÚ, pokiaľ ide o riešenie tých latentných konfliktov. A mm, tiež chceme zakročiť proti alebo teda vyjadriť svoj hlas e, proti e, okupácii e, zo strany Ruska určitých oblastí v tomto regióne. Čiže e, sú tu pred e, týmito krajinami vrátane Gruzinska dôležité e, reformy, dôležité transformácie a musíme ich v tom podporiť. Ďakujem. Teraz pán Tenok na jednu minúty, pán predseda. Dáva skupina odsudzuje okupáciu Ruska, prenasledovanie, stíhanie dôležitých osôb, aj konanie proti bývalému prezidentovi. Tak či onak bol to veľmi dôležitý rok z hľadiska vzťahov medzi EÚ a Gruzinskom. My ako skupina podporujeme túto dohodu o voľnom obchode, asociačnú dohodu, pretože to zabezpečuje politické pridruženie Gruzinska k EÚ, okrem e, integrácie EÚ, e, tejto krajiny do širšiemu trhu. Podpísaním tejto dohody Gruzinsko sa zaviazalo, že bude konsolidovať otázky právneho štátu, vrátanie justičnej e, situácie, rešpektovanie ľudských práv, právneho štátu a pokračovanie pokračovanie v demokratických reformách. A tiež to výrazne zlepší politický dialog medzi Gruzinskom a EÚ a zabezpečí väčšiu účasť občianskej spoločnosti a toleranciu menšín tak podľa mňa je to dobrá obchodná dohoda a prináša Gruzinsko bližšie k EÚ a je dobrou kompenzáciou za represie Ruska voči tejto krajine. Ďakujem pekne teraz Austrevičius. Pán, na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení kolegovia. Zajtrajší deň bude historickým pre Gruzinsko a v budúcnosť krajina, ktorá je zaviazaná, alebo ktorá sa snaží ísť smerom k Európe bola zastavená v roku 2003, aby som chcel vyjadriť veľmi dôležitý dôveru občanov Gruzinska e, Európe. Európsky kurz je mimoriadne dôležitým pri prekonávaní tlakov Ruska. Tzv. Rusko-Abchádzka aliancia v podstate predstavuje anektovanie gruzinského územia a to treba odsúdiť. Ratifikácia asociačnej dohody nie je žiadny darček pre Gruzinsko, je to práve naopak veľká úloha, ktorá bude vyžadovať od gruzinských orgánov, aby postupovali veľmi rýchlo rýchlo a solidným spôsobom. Napríklad v roku 2013 požadovaná legislatívna harmonizácia bude predstavovať 72 legislatívnych iniciatív. Gruzinsko bude pokra- musieť pokračovať v reformách, demokratických reformách e, smerom k trhámu hospodárstva a zvýšiť životnú úroveň svojich občanov. Čiže čakáme, že Gruzinsko slovenský e, justičný systém bude e, transparentným a nezávislým a nebude byť zneužívaný proti politickým oponentom. Gruzinsko potrebuje národné e, zjednotenie a nie, takisto potrebuje aj právnu aproximáciu. A tu Európa musí byť dobrým spolupracujúcim partnerom, ktorý zároveň bude mať aj svoje požiadavky Ďakujem pekne. Teraz má slovo pani Hautala na jednu minútu. Ďakujem pekne. Tá, do Gruzinsko sa mohlo slobodne rozhodnúť a aj keď 69 obyvateľov Gruzinska bolo za podpis tejto asociačnej dohody v tejto snemovni, my tiež sme sa zhodli na tom, že, to bude, že to chceme. Boli tu výrazné pokroky v justičnej e, oblasti v Gruzínsku, ale chcela by som zdôrazniť, že ešte stále je pred nimi množstvo práce a politický proces nesmie, respektíve nesmú byť súdy zneužívané na politické e, stíhanie nepohodlných osôb. Takisto táto obchodná dohoda takisto musí byť eh, na, do úvahy niektoré krajiny majú väčší záujem o Európsku úniu, niektoré o tú Euroazijskú úniu. My to musíme rešpektovať. A politický proces v Gruzinsku naozaj za sebou nie som množstvo problémov, boli tam problémy aj s vládou. Možno, že toto bude pre nás nový podnet pre novú spoluprácu herr präsident! wir debattieren heute über die dritte už hovoríme tu o tretej asociačnej dohode tohto roku a tentokrát je to Gruzínsko. Naozaj táto krajina za posledný rok urobila obrovské pokroky, napríklad v oblasti bezpečnosti a myslím si, že to, týmto predružením sme naozaj posunuli Gruzínsko bližšie k demokracii a slobode a myslím si, že to otázka však e, polarizuje e, tu, naš, tu v tejto snemovni. Myslím si, že my musíme počúvať e, obyvateľov a musíme si byť vedomi toho, že obyvateľia sú už unavení z rozširovania Európskej únie a je treba sa postúpiť k tomuto, ehm, postaviť zdržanlivo, nie je možné poskytovať ďalšie ehm, bianko šeky ďalším krajinám. A postupne jedna krajina za druhou bude sa pridružovať a napokon my ohrozujeme týmto spôsobom aj našu vlastnú bezpečnosť a podľa mňa to je nezodpovedné správanie. Teraz má slovo pani Kalnilie Niete na jednu minútu. Pán predseda, kolegovia, zajtra budeme ratifikovať asociačnú dohodu a ja by som chcela zopakovať, že my sme túto dohodu uzavreli s celým Gruzinskom vrátanie okupovaných území Abcházska a územia trigvali a chceme volať po tom, aby Rusko už um, zastavilo okupáciu týchto teritórií. My sme podporovali túto krajinu, aby musí ak sa chce teda vyberať krajina a politické predstavitelia západným smerom, tak musia dodržiavať to, čo je uvedené v asociačnej dohode. Preto uh, eh, grezínska vláda musí zabezpečiť eh, to, že prebiehajúce vyšetrovania zneužívanie justície uh, nezlyhajú. A všetci vieme, že to, kto je, ten, kto je dnes v opozícii, bude vo vláde v budúcnosti a preto e, naše uznesenie takisto uvádza, že Gruzinsko, tak ako aj každý iný európsky štát, vlastne pred, má európsku perspektívu a môže sa stať e, členom Európskej únie a ja verím, že príde jeden deň, kedy sa Gruzinsko stane súčasťou procesu rozširovania EÚ Ďakujem pekne. Akceptujete modrú kartu z poslanca Mamikisa? Kalnite. Pani Kalnite, akceptujete e, túto modrú kartu pána Mamikisa? Akceptujete? Blue card from Mr. Mamikins. Paldies, priekšsēdētāja kungs, cienījamā Kalniec kundze Ďakujem pekne, pán predseda. Pán Kalniete, pokiaľ ja som vyrozumel z vášho vystúpenia, že vy vlastne kladete proti sebe dve veci. Buď e, je krajina v, ide smerom k Rusku, alebo ide smerom k EÚ. A vieme si predstaviť, keď nejaká krajina uh, môže byť integrovaná do EÚ, ale zároveň má veľmi dobré ekonomické kontakty aj s Ruskom? protams izvēlēties Eiropas. Pán, myslím si, že voľba e, cesty k EÚ to neznamená, že budete izolovaní od ostatnej časti sveta. Napríklad Srbsko, kandidátska krajina, už má status e, kandidátskej krajiny do EÚ, má dohodu o voľnom obchode s Ruskom. Isté je to rozhodnutie každej jednej krajiny. A taktiež je to aj ich vlastná voľba. A spôsob, akým sa Rusko teraz správa ku svojim susedom, dáva im práve možno len, tú, tieto, len túto možnosť. Buď budete s nami, alebo proti nám. Pán Pirín na 1,5 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcela vyjadriť plnú podporu podpisu tejto eh, asociačnej dohody. Je to logický krok eh, dosiahnutiu ekonomických, sociálnych a politických reforiem pre grozinských eh, obyvateľov, o čo nám vlastne ide. Ale to vlastne nie je koniec, to je práve len začiatok spolupráce, takže verím, že dojde čoskoro aj k do zo strany členských štátov, tak aby tu naozaj mohla byť úzka spolupráca a ekonomická integrácia. A toto takisto pod podporuje aj zapojenie členských štátov a že EÚ na to myslí naozaj vážne. Gruzinský prístup či postoj voči Európskej únii je taký, že je to postavené na spoločných hodnotách a my chceme od Gruzinsko sa zaviazalo, že bude zdieľať tieto hodnoty a zabezpečí ehm, právny štát a je preto e, dôležité, aby nedošlo k polarizácii spoločnosti, ale je dôležité budovať práve strednú vrstvu. Je treba zabezpečiť príslušné ekonomické reformy a chcela by som vyjadriť obavy z dohody medzi Abcházskom a Ruskom pretože vlastne občania z Južného Osecka vlastne týmto trpia a nemôžeme vlastne zatvárať oči pred tým, čo sa tam deje. Ďakujem teraz pán Belder na jednu minútu. Ďakujem pekne. Je to skutočne napínavá otázka, pretože rok 2015 to bude výsledok medzinárodných rokovaní o iránskom nukleárnom programe. Ale táto globálna otázka, ako súvisí s priebehajúcou diskusiou o asociačnej dohode medzi Európskou úniou a Gruzínskom. No tak to teda vysvetlím. Stovky iránskych podnikov majú sídlo v Gruzínsku. To poukazuje na nelegálne vzťahy, kde sa vlastne takýmto spôsobom podkopávajú tie sankcie voči Iránu. A dokonca sa posilní takýmto spôsobom atomový program v tejto krajine. Takže moja otázka je následovná. Čo robí Európska únia v spolupráci s gruzinskými úradmi, aby túto snahu Iránu nejakým spôsobom zamedzila? Ako sa to dá možno v tejto fáze rokovaní ešte vysvetliť? Ďakujem, pani Lunaček, máte minútu. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ako povedali zelení, zelení podporujú túto asociačnú dohodu predovšetkým, pretože to podporuje opozícia aj vláda v Gruzinsku a 70 populácie takisto za to. Ja si myslím, že tento koncenzus v prospech Európskej únie by mohol vydlážiť cestu smerom k rozšíreniu súčasnej paralýzy, ktorú máme na politickej scéne a vytvoriť potrebné podmienky na konštruktívny dialog medzi väčšinou a menšinovou pozíciou politikov, aby sme sa jednoducho zbavili možno toho e, súčasného stavu, kde justícia bojuje proti politickým oponentom. Ja som rada, že sú tu obsiahnuté aj e, snahy zamedziť nejaké útoky pro, v zmysle homofóbnych útokov a xenofóbnych útokov a takýmto spôsobom vyriešiť situáciu smerom lepšiemu. Takže otázka pre komisiu budete pomáhať a monitorovať gruzinským úradom, pokiaľ ide investičný program, pokiaľ ide o vodné elektrárne, aby jednoducho splňali v plnej miere štandard Európskej únie, predovšetkým pokiaľ ide o dopadové štúdie na životné prostredie týkajúce sa väčších elektrární. Ďakujem pekne a teraz dostane slovo pán Plenkovič, máte dve minúty. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ja som podporil a podporujem prácu nášho kolegu Maminkisa v súvislosti so správou o dohode o pridružení s Gruzínskom. Diskusí naozaj prebehlo veľa vo výbore pre AFET aj na iných fórach. Zajtra bude dôležitý deň pre Gruzínsko. Ide o začiatok novej éry vzťahov s Európskou úniou. Ide o potvrdenie európskej orientácie tejto krajiny. Gruzínsko je súčasťou nášho východného partnerstva. A sú tu ďalšie štáty, Ukrajina, Moldavsko, ktoré idú rovnakou cestou. Teraz e, tretia krajina, Gruzínsko. Vnímame to v, v kontexte e, tých latentných konfliktov v bezprostrednom susedstve, kde je druhou stranou Rusko, ktoré sa snaží obnoviť svoju pozíciu a e, nanútiť im určité voľby. Čiže ide o posilnenie politických vzťahov, chceme posilniť naše hospodárske vzťahy a takýmto spôsobom zlepšiť bezpečnostnú situáciu v týchto troch krajinách. Tento nástroj je potrebné využiť aj na posilnenie otázok systémových, ako napríklad zásady právneho štátu, fungovanie mm, systému spravodlivosti a tiež pokiaľ ide o nezávislosť súdneho systému. Ja by som našim gruzinským kolegom chcel poradiť, aby využili našich expertov z členských štátov EÚ, ktorí by mohli prispieť svojimi skúsenosťami a znalosťami, pretože Gruzínsko naozaj musí byť krajinou, e, kde nebude selektívne využívanie spravodlivosti e, na presadenie politických záujmov. Čiže naozaj e, im želáme veľa úspechov v ich reformnej práci. Ďakujem. Ja nám lepto. Ďakujem, pán Howitt. Boli to... Máme za sebou dlhý deň. to je to skutočne veľmi dôležitá rozprava, ktorú tu máme a vlastne to taká nová kapitola, pokiaľ ide naše vzájomné vzťahy s Gruzinskom Ide tu o komplexnú dohodu o voľnom obchode, bude to mať dopad na hospodárstvo občanov, na ich životy. Už tretina ľudí vlastne podporuje v tejto krajine Európsku úniu a tento príklon sa ešte zväčší. Takisto by som chcel sa poďakovať reforma, za reformy, ktoré už začali. Ja som sa stretol s predsedom pre zahraničné vzťahy z Gruzinského parlamentu a oslovili sme spoločne 20 kroky, ak to tak môžem povedať, kroky v oblasti sociálnej demokracie po takto okolo súčasnej vlády. Eh, prijali antidiskriminačný zákon, ale požiadam, aby som povedal vám, a ja som povedal, že táto dohoda je predovšetkým o nás a vzťahu k Gruzínsku a netýka sa to E, nejakého kontextu s politickou stranou v Gruzínsku alebo vzťahu s politickou stranou v Gruzínsku, takže by som to chcel zdôrazniť. Áno, sú tu možno určité potenciálne obavy, ktoré tu zostajú, predovšetkým pokiaľ ide o oblasti týkajúce sa justície, kde ide predovšetkým takú tzv. selektívnu justíciu, Ide tu predovšetkým o zneužívanie justičného systému a toto musí byť systém, ktorý musíme my osloviť v našich dialogoch. Záverom by som chcel povedať, že moja vláda v Británii ešte neratifikovala chorvátsku dohodu. Opravujem sa. Chorvátsko je treťou, desiatou krajinou, ktorá to podpísala, moja krajina to ešte nepodpísala a dúfam, že to teda podpíšeme čo možno najskôr. Ďakujem. Ďakujem teraz teraz dostane slovo pán Karim. Máte minútu. Vážený pán predseda, ďakujem veľmi pekne ako predseda delegácie. Som rád, že spravodajca vyznačil v správe celkom jasne to, ako si Gruzinsko predstavuje budúcnosť spolupráce s Európskou úniou. My chceme preukázať solidárnosť, chceme rozšíriť menovú misiu a to je jeden z tých signálov z našej strany. Gruzinská vláda jasne si stanovila smerovanie a teraz je čas na implementáciu týchto stanovených e, cieľov. Uznávame, že sú tu politické výzvy, ktoré tieto zmeny prinášajú so sebou, ale tieto musia byť jednoducho splnené. Implementácia tejto dohody ako aj dohody o voľnom obchode. To je jednoducho niečo, čo budeme monitorovať. Takáto parlamentná kontrola spoločného úsilia by mala viesť ku konštruktívnym cieľom a mali by sme takýmto spôsobom nájsť cestu na vzdielanie nejakým vý... zvládanie vízie, ktoré môže priniesť ešte ruská strana. Dúfam, že zatiaľ budeme jasne hlasovať, aby sme celkom jasne vedeli, kde parlament je, na ktorej strane vo vzťahu k Gruzínsku. Ďakujem. Ďakujem pekne, je tu jedna modrá kartička. Akceptujete túto? Nech sa páči, máte slovo, pán Kaval. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, ďakujem pekne, že ste to akceptovali, pán Karim. Zdá sa, že tu e, máme určité problémy, ale ja by som sa chcel spýtať, že do akej miery e, to vnímate ako problematické vy. Európska únia, ktorá vychádza z našich dohôd a hodnot, je únia, ktorá bude slúžiť nielen občanom, ale aj celému svetu. A skutočnosť, že moja vláda a my tu máme víziu Európskej únie, ktorá bude silná a zjednotená, kde jednoducho zdieľame naše hodnoty, tak to dokážeme podporiť všetci. Takže ja podporujem aj názor nášho predsedu vlády. Ďakujem pekne a teraz dostane slovo pán Adaktuson, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Počas posledných rokov sme videli, že gruzinský parlament prijal stanovisko k väčšiemu počtu návrhov, nových zákonov, a vlastne takýmto sa prehlebila spolupráca do budúcna aj s Európskou úniou. Asociačná dohoda a jej akceptovanie je výsledkom tohto úsilia a je to skutočne historický krok na ceste Gruzinska smerom k slobode. Gruzinsko sa teda rozhodlo. Rozhodlo sa pre európsku cestu. Gruzinsko si zvolilo túto cestu napriek nátlaku zo strany Ruska, napriek hrozbe Ruska. Rusko si veľmi dobre uvedomuje, aká, tá dôležitá má, aký, aká dôležitá táto dohoda. Týkalo sa to už vlastne aj situácie pri Ukrajine. Porošenko toto rozhodnutie za asociačnú dohodu označil ako najdôležitejší historický dokument po páde Sovjetského zväzu. Takto to on označila pre Gruzinsko, Je táto dohoda takisto rozhodujúca otázka do budúcnosti. Ide tu predsa o cestu, alebo kryžovatku, na ktorej sa rozhodnú, že či sa približí táto krajina Európskej únii, alebo či by sa mala táto krajina uberať cestou, ako si to želajú e, ruskí politici. Dúfam, že sa rozhodnú smerom v prospech Európskej únie. Takže tí, čo podporia túto hodu, sú proti tomu, čo chce vám Putin tak ak Európsky parlament bude hlasovať zajtra o tejto asociačnej dohode, tak ako sme to robili v prípade asociačnej dohody s, s Ukrajinou. A boli tu predstaviteľe dokonca aj mojej krajiny, ktorí sa rozhodli podporiť istým spôsobom rozhodovania pána Putina. Tak ja som zvedavý, ako to bude vyzerať e, práve pokiaľ ide o túto otázku. Budú tu poslanci, ktorí podporia aj naďalej pána Putina, alebo budú podporovať gruzinskú snahu rozhodnúť sa samostatne. Ja, áno, ďakujem veľmi pekne, pán Liberacký, máte minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Predovšetkým by som chcel zablážovať pánu poslancovi, spravodajcovi Mamikisovi za túto správu, ktorú môžeme označiť za historickú správu, pretože naozaj to je historická chvíľa. Určite takto povieme za niekoľko rokov, pretože od tejto chvíli sa začal e, začal plynúť čas. A myslím si, že keď tu vyjadrujú niektoré iné názory, chcel by som povedať, že je to ďalšia krajina, pre ktorých je pre ktorú je Európska únia cieľom, ktorá chce zabíjať správny systém a taký poriadok, aký máme my tu v Európskej únii. Pre samotné Gruzinsko je to začiatok veľkej práce. Viem, koľko práce treba vykonať pri vstupe do EÚ, ale je, tieto úlohy sú jasné, musia začať od, od, od selektívnej spravodlivosti. Je To nie je dôležité, že či, či my diskutujeme o tom, že čo by bolo pre Gruzinsko lepšie. Gruzinsko sa rozhodlo takto samo, že chce smerovať či smerom k EU. Ďakujem pekne. Teraz pán Marias. Ja by som chcel povedať, že asociačná dohoda medzi Európskou úniou a Gruzinskom to prispieva k smerovaniu Gruzinska demokracii. Ale aj táto, toto smerovanie musí jednoducho rešpektovať základné práva a práva menšín. A treba povedať, že gruzinské úrady musia akceptovať aj práva gréckej menšiny, ktoré v Gruzínsku, ktorá v Gruzínsku žije už celé storočia. V tomto rámci musia gruzínske úrady si uvedomiť nasledovnú vec. Musí tu byť zabezpečená možnosť vrátiť sa predstaviteľom menšín do svojich krajín pôvodných, ak si to grécka menšina bude želať, aby dostali naspäť svoju strechu nad hlavou, ktorá im bola zobratá a aby sa im dostalo naspäť všetko to, čo im bolo odsudzené. Toto jednoducho musí byť zobrané do úvahy, inak tu bude problém. Ďakujem pekne, pán Kukan. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, pán komisár, kolegovia. Rok 2014 musíme vnímať ako vynimočný rok, pokiaľ ide o snahu Gruzínska smerovať k zblíženiu k Európskej únie. Podpis asociačnej dohody sa takýmto spôsobom završila. Napriek nejasné, takej dosť premenlivej situácii v tejto krajine a tlaku Ruska, predsa len treba privítať dohodu, ktorú dosiahli politické strany v Gruzínsku, ako aj tú podporu, ktorú vyjadrili obyvateľia tejto krajiny, uberať sa smerom európskej, európskou cestou. Dámy a páni, ako náhle sa urobí alebo dospeje k takémuto presvedčeniu, takémuto proeurópskemu presvedčeniu, tak je našou povinnosťou podporiť strategické smerovanie krajiny. Predovšetkým, ak si uvedomíme, že tu je situácia, e, kde je externý nátlak e, zo strany Ruska, ktoré jednoducho okupuje Abcházsko v juhu časti tejto krajiny. Najväčší sused Gruzínska jednoducho môže ísť proti snahám Gruzinska, ktoré si toto zvolilo. Ak sa pozrieme na súčasný stav Abcházku, tak musíme jednoducho uistiť Gruzínsko a to jasným spôsobom, že my ho podporujeme. A asociačná dohoda je prvým dôležitým krokom na tejto ceste, ako aj liberalizácia víz si myslím, že bude nasledovať. Takže mali by sme urobiť všetko preto, aby tu neboli žiadne prekážky v ceste Gruzínska smerom k demokraticky e, zvolenej voľbe. Áno, ešte tu je veľa práce, ktorú musí zvládnuť Gruzínsko a bude to ťažké, komplikované, ale môže to byť uľahčené tým spôsobom, že sa budú dodržiavať tie záväzky, ktoré si stanovilo v zmysle zbliženia sa s Európskou úniou. A my to budeme aktívne podporovať. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne. Pán Kristea. Ďakujem pekne. Zatra budeme rozhodovať o ratifikácii novej asociačnej dohody. Už tu boli dve s Moldavskom a s Ukrajinou a teraz tu bude gruzinská asociačná dohoda my vlastne môžeme takýmto spôsobom oceniť pokrok tejto krajiny, ale takýmto spôsobom vlastne podporíme aj Gruzinsko v jeho snahách. Podpísanie takéto dohody medzi Európskou úniou, Gruzinskom, ako aj Ukrajinou a Moldavskom. Toto podpísanie sa konalo v jeden deň. Zatrašie rozhodnutie ohľadne tejto asociačnej dohody v Gruzinsku nasleduje po ratifikácii, o ktorej hlasoval parlament už v téme Ukrajiny a Moldavska. Finalizuje takto celý proces, ale otvára sa aj nová kapitola, pokiaľ ide o podporu snahy a determinácie týchto troch krajín priblížiť sa k Európskej únie v súlade so snahami, ktoré vyjadrili občania. Dúfam, že nájdeme veľkú väčšinu, ktorú sme videli aj pri hlasovaní vo výbore. Apelujem na členské štáty, aby postupovali s ratifikačným procesom u nich doma. Ďakujem. Ďakujem, Ďakujem pekne. Teraz má slovo pán Piotrovský na 1,5 minúty. Začníkovi bez mikrofónu. Work. Yeah? Okay, thank you. Uh, Ďakujem e, bardzo. Decyzja orgánov europejských. Ďakujem pekne. Rozhodnutie európskych orgánov a predložená správa Európskeho parlamentu vychádzajú napriek e, očakávaniam. Ako vidíme, v Gruzinsku existuje eh, celoštátny súhlas eh, s touto dohodou. Treba povedať, že v roku 2008 vlastne bol tu polský prezident Lech Kačinský a francúzsky prezident Nicolas Sarkozy, ktorí zachránili eh, štátnosť Gruzínska a myslím si, že v tomto dokumente však sa e, príliš ohraničujeme Gruzinsko, pretože žiadame v bodu 45, aby zadržiavali aj environmentálne normy pri energetickej výstavbe. Myslím si, že Európska únia sa musí si zachovať podľa mňa trošku viac elasticky a nebyť taká prísna voči Gruzinsku. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pán Hökmark. Pán, pán predseda, mnohí z hovorili o historickom kroku. Ide o otvorenie príležitostí a stabilného rámca pre ľudí v Gruzínsku. Ide o krajinu, ktorá je stále pod hrozbou Ruska. Časti Grozinska sú okupované a tie tlaky sa iste ešte zintenzívne po tomto kroku. Čiže musíme povedať, že tlak Ruska na Gruzínsko je rovnako nepriateľný ako ten, ktorý vyvíjajú na Ukrajinu. Tiež je dôležité, uvedomiť si, že ide o príležitosť. Príležitosť, ktorú je potrebné využiť. Musia ju Gruzinci využiť, hlavne ich vláda. Je potrebné otvoriť sa investíciám, slobodnému obchodu, spolupráci v rôznych oblastiach. To však znamená, že gruzinská vláda musí urobiť reformy vo svojej krajine. Znamená to, že pre nás je nepriateľné, aby tam bola selektívna spravodlivosť, selektívna justícia, aby vláda využívala justíciu proti svojej opozícii, tak to robí teraz. Gruzínsko sa týmto krokom približuje k Európe. Gruzínska vláda musí preto zabezpečiť, aby sa k našej demokracii približila celá spoločnosť. Ide o posilnenie občianstva občanov, ide o využitie všetkých príležitostí, ktoré táto dohoda poskytuje. Je to historická dohoda, ale je to výzva pre gruzínsku vládu skoncovať so selektívnou spravodlivosťou a je potrebné povedať Rusom, ostaňte mimo Gruzínska. Ďakujem pekne a teraz zostal slovo pán Pikula, nech sa páči. Ďakujem pekne nášmu kolegovi Mamikinsovi Naozaj je potrebné, aby Gruzinsko cítilo podporu EÚ, nielen aby sa posilnil demokratický rozvoj a ekonomický rozvoj, ale aj preto, aby sme vyslali signál, signál podpory, pokiaľ ide o územnú celistvosť tejto krajiny a pokiaľ ide o boj proti separatistickým silám. Vzťahy medzi Bruselom a Tbilisi sú veľmi dôležité pre obe strany. Reforma spravodlivosti je veľmi dôležitá a asociačná dohoda s Gruzínskom je veľmi dôležitá. Bohužiaľ, Čiernomorie po anexii Krymu e, sa stáva čoraz e, krizovejším regiónom Bohužiaľ sú tu mnohé latentné konflikty, ktoré ešte stále pretrvávajú. Ďakujem pekne. Teraz pán predseda, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Zapájanie ďalších členských štátov do nášho vnútorného trhu je v zásade pozitívne, hlavne keď očakávame reformy v partnerskej krajine, pokiaľ ide o ľudské práva, práva menšín, demokraciu a tak ďalej. A tiež máme strategicky zaujímavé prístupy k e, novým zdrojom e, v Čiernom mori. Kladím si otázku, prečo v tejto najambiciežnej dohode medzi EÚ a Gruzínskom sú formulácie, ktoré sa týkajú integrácie tejto krajiny do NATO. Spomína sa tam Rusko, ktorého sa to absolútne netýka. Tiež sa tam hovorí o e, jeho správaní z hľadiska e, celého Kaukazu a z hľadiska medzinárodného práva verejného. E, prečo tam spomíname túto krajinu z očí voči Gruzinsku? Prečo v tejto dohode sa prekvapujeme, že Rusko vníma túto dohodu ako ohrozenie svojich hospodárskych a politických záujmov a tiež sa tam spomína zastúpenie Gruzínska e, na operáciách našej zahraničnej politiky a bezpečnostnej politiky. To ma naozaj prekvapuje. Ďakujem pekne a zistila slovo ďalší rečník, ktorým je pán Martu Sielo. Nech sa páči. Ďakujem pekne. No, mám taký dojem z tej rozprávy do posiaľ, že tieto dohody uzatvárame proti Rusku, či už s Ukrajinou, Moldavskom alebo s Gruzinskom. Ale nie je to tak. My uzatvárame dohody s krajinami, ale nie proti krajinám. My si skrátka rozširujeme našu sféru činnosti a Európska únia teraz otvára príležitosť uzavretia tejto dohody s krajinou, ktorá sa vydala cestou k demokracii. Spomente si na voľby v roku 2012 a 2013. Všetko prebehlo podľa západných pravidiel, všetko bolo v poriadku a krajina je teda dôveryhodná vďaka tomu. Čiže my máme pocit, že tá dohoda bude zo strany Gruzinska aj dodržiavaná. Ďalšie smerovanie Gruzinska vychádza z ďalšieho budovania dôveryhodnosti z očí voči EÚ. Čiže my sme im e, dali taký preddavok na dôvere a urobili sme to ale preto, lebo si myslíme, že je tu potenciál. Myslíme si, že takáto dohoda, ktorú utvárame s Gruzinskom, má hodnotu. Ale nejde o to, aby sme konali proti niekomu, tak ako si to niektorí z kolegov vykladajú. Je potrebné pokračovať v nastolenom kurze, pokračovať v rozširovaní. Mali by sme všetky krajiny na východe zapojiť tak, aby táto únia bola úniou národov. Ďakujem pekne. A teraz pani Moody, máte minútu. Ďakujem, pán predseda. V liste od gruzinského premiéra sa hovorí o vzdelaných hodnotách. Vzdelané hodnoty. Tam nede iba obchod. Ja vítam asociačnú dohodu, ako aj pozitívne vzťahy medzi Gruzínskom a EÚ. Vzťahy s cieľom zlepšiť životy ľudí na oboch stranách. Širšou spoluprácou v spolupráci s gruzinskou vládou budeme prispievať k vývoju sociálneho modelu. Vláda sa už snaží zapájať občanov, občianskú spoločnosť, demokratického procesu. Snaží sa tiež aj v oblasti sociálnej. Príklad antidiskriminačný zákon, ktorý bol prednávnom prijatý. Gruzinská vláda jediná môže prispieť k hlbšiemu sociálnemu modelu, ale ja sa teším na spoluprácu s nimi, aby sme im pomohli, tak aby to naozaj zvládli, aby zvládli splniť tieto vzdelané hodnoty. Ďakujeme pekne a teraz pán Landsbergis, nech sa páči. Dámy a páni, vážený pán predseda, za ratifikáciou asociačnej dohody EÚ sa finišuje svoj záväzok, ktorý prijalo na, prijalo na Vilniuskom samite pred rokom. My sme trom krajinám e, slúbili, e, že sa dostanú bližšie k EÚ, ak splnia kritéria. Gruzinsko bolo jednou z najaktívnejších krajín v tom, kraji, v tom regióne, ktorá sa vydala na cestu do Európy a zaplatila za to vysokú cenu. Musíme sa tešiť z toho, že sme dosiahli e, túto dôležitý milník. Ale sú tu stále ešte určité negatívne javy. Ľudia sú často persekovaní z politických dôvodov a selektívna spravodlivosť už bola spomínaná. Súčasná vláda si musí uvedomiť, že je bude braná na zodpovednosť e, tu na, v Európskom parlamente. Gruzinsko musí zostať na ceste reforiem, nemôže umožniť eróziu demokratických eh, výdobytkov, ktoré sa dosiahli a musí byť jasné, že politická elita tejto krajiny musí byť jednotná, pokiaľ ide o euroatlantickú integráciu, právny štát a nezávislosť súdnictva iba keď eh, sa toto stane, eh, môže sa gruzinský sen naplniť skutočnosťou a nie zmiznúť v nenávratne. Ďakujem pekne a teraz dáva slovo Pán Bony, nech sa páči. Vážená ne, Gruzinsko, Vaša cesta k Európskej únii sa nezačína dnes, tá trvá už veľmi dlho, je popísaná históriou, budovali ju mnohé predchádzajúce vlády a je časťou sú už sú reformy, ktoré ste už vykonali a myslím si, že e, vás to približuje k Európe a dnešný deň je šancou na využitie ďalšej energie, ktorá bude potrebná pre prekonanie jednotlivých etáp pre členstvo v EÚ. Proces asociácie je, znamenal tiež prijatie európskych noriem aj v oblasti spravodlivosti, zabezpečenia právneho štátu a na tom vlastne stojí aj e, transparentnosť krajín jediný kľúčom ku úspechu nie je len efektívnosť verejných služieb, ale aj sila obyvateľov, občanov. A verom tejto oblasti, aj v, aj v oblasti ekonomického rastu Gruzinsko urobí veľký krok, veľký skok na ceste Európs- gruzinská GU nemôže byť EU len obyčajným úradníkom, ale musí byť veľmi dobrým rádcom, musí pomôcť v oblasti e, z uľahčenia víz a musí e, podporiť rôzne projekty, ktorých výhody budú rýchlo môcť byť vnímané gruzinskými rodinami. Ale na ceste Gruzinska do Európy je potrebné ešte jedna vec, jednoznačnú e, voľbu, teda tak aby to bolo všetko viditeľné pre všetkých zúčastných zúčastnených, eh, aby aj Rúsko videlo, drahí priatelia z Gruzinska, ste veľmi silní s, svojou históriou a svojou múdrosťou. Vítame vás v EU. Ďakujem pekne a teraz pokračujeme catch the Máme troch prihlásených. Pán Balčitis ako prvý. Máte minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte mi aby som sa prvom poďakoval pánovi Mamikinsovi. Vítam veľmi jeho dokument. Gruzinsko je treťou krajinou po Ukrajine a Moldavsku, s ktorou sa podpíše takáto asociačná dohoda novej generácie. Je to dôležitá dohoda, záväzok Gruzínska na ceste do EÚ chceme naozaj takýmto spôsobom podporiť. Uvedomujeme si, že táto krajina má mnohé ťažkosti, respektíve mala mnohé ťažkosti, ale má túto svoju strategickú voľbu a preto naozaj vítame túto proeurópsku orientáciu. A teraz tu budeme mať prehlbené politické a hospodárske vzťahy s touto krajinou, čo nás veľmi teší. Ďakujem pekne. A teraz vystúpi ďalší rečník. Je to pán Pet. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja plne podporujem cestu Gruzínska do EÚ a ratifikáciu asociačnej dohody. Toto je naozaj veľký krok vpred. Implementácia bude teda veľkou úlohou pre Gruzínsko, to je bez pochyb. Ja dúfam, že v 2015 na samite v Rige budeme môcť hovoriť jasnejšie o ďalších eh, európskych vyhliadkách Gruzínska a ďalších eh, najpokročilejších krajín východného partnerstva eh, akčný plán výzve liberalizácie sa musí implementovať. Toto je dôležitá vec a dúfam, že toto tiež sa dosiahne na samite v Rige suverenita Gruzínska a územná celistvosť tu je potrebné posilniť, ako aj právo príjmať vlastné rozhodnutia nezávisle v zahraničnej bezpečnej politike. Dohoda medzi Ruskom a Abcházskom. Toto nás naozaj znepokojuje. Je tu hrozba, že takéto aktivity by mohli viesť k anexácii, e, k anexii časti Gruzinska Ruskom. Ďakujeme. A teraz pán Korov na minútu. Aj, okay. Thank you, thank you very much, Mr. Sherman. Ďakujem pekne, pán predseda, za to, že ste mi umožnili vystúpiť. Ak dovolíte, ja by som sa tiež vyjadril k tejto otázke. Ja som si vypočul túto rozpravu. Rozhodol som sa, že vystúpim. Veľmi často hovoríme o dohodách o voľnom obchode. Teraz sa skloňuje Ukrajina, Moldavsko a Gruzinsko. Mnohí kolegovia hovorili o histórii a o tej historickosti tohto momentu. Ja som samozrejme za to, aby hodnoty EÚ boli uplatňované v iných krajinách. To je bez pochyb, ale za každý mám pocit, že to robíme len to, aby sme nahnevali Rusko. Ale toto nie je správny prístup. My sme mali byť konštruktívnou silou, prinášať mier aj z očí voči Rusku. Toto je dôležitá vec. Ďakujem pekne. Ešte som dostal ďalšie dve prihlášky diskusie. Umožníme vystúpiť. Je to pán Ak. Nech sa páči ako prvý. Grúzia. Ďakujem pekne, pán predseda. Zbližovanie Gruzínska z Rus, EU pardon, je dôležité zo strategického hľadiska pre celý región, nielen pre túto krajinu. Je to pozitívne aj pre nás, preto podporujem túto dohodu o pridružení. Ale upozorním vás na jednu veľmi dôležitú vec, ak dovolíte. Toto je vec, ktorá sa zatiaľ nestretla s veľkou pozornosťou. Postavenie menšín v Gruzínsku, toto je kľúčový aspekt pre budúcnosť tejto krajiny. Áno, došlo k pozitívnym krokom a opatreniam, teda právna úprava v prospech menšin bola prijatá, ale je tu nedôvera, pokiaľ ide o vzťahy väčšiny k menšinám a toto bude mať dopad aj na územnú celistvosť Gruzinska do budúcnosti. Takže naozaj vidíme, že sú tu jasné hrozby, ak sa krajine nepodarí vyriešiť problémy menšín. Takže na toto je potrebné nájsť ešte riešenie. Ďakujem pekne. A posledný rečník, pán Benfi, na minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán predseda, podobne nie, ako pán Koreo, ja by som chcel vyjadriť eh, niekoľko pripomienok eh, po tejto rozpráve. Bola to naozaj fascinujúca rozpráva. Bol som naozaj prekvapený pánom kolegom z EPP, pánom Matušelom, ktorý hovoril o tom, že všetko, čo tu robíme a voľba tejto asociačnej dohody, eh, že by to nemalo byť vnímané ako prejav nerešpektu tu voči Rusku. A nemali by sme sa na to dívať ani tak z tohto pohľadu a nemali by sme sa na to dívať ani, ani z takejto perspektívy. Mali by sme sa na to dívať e, z perspektívy, e, že my sa staneme súčasťou, e, čiže tu nejde iba o Spojené štáty a Rusko, ktorí majú záujmy v Čiernovorskej oblasti, a majú aj výrazný význam a my tam nemáme žiaden vplyv. My tiež chceme mať svoj vplyv a práve táto dohoda nám umožní vykonávať takýto politický vplyv. Teraz dám slovo pánovi komisárovi Avrama Pumosovi, lebo nikto ďalší sa do rozpravy už nehlási. Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte, že by som chcel začať tým, že by som vyjadril poďakovanie poslancom Európskeho parlamentu za ich záujem a za vystúpenia k veci. Naša diskusia tiež potvrdila, že sme sa zhodli v tom, že je potrebné pokračovať ďalej v silnej podpore Gruzinska smerom um, približovaniu sa k EÚ. Takisto vítame aj politický záväzok Gruzinska, že bude postupovať a pokračovať pri jednotlivých príslušných reformách a potrebných reformách. A keď je predovšetkým potrebné urýchliť reformu oblasti z rezortu spravodlivosti, e, právneho štátu a rešpektovanie základných práv e, všetkých občanov bez diskriminácie e, všetky trestné stíhania musia byť transparentné, proporcionálne a musia byť zbavené politickej motivácie. A tu hovoríme o konkrétnych procesoch. Pozit- pozitívny výsledok dosociačnej dohody bude vlastne len prvým krokom, ktorý budeme môcť vyhodnotiť na ceste Gruzinska k nám a k, na, na ceste k stabilnej a prosperujúcej e, krajine. Teraz prejdem do grečtiny, keďže aj náš predseda je momentálne grečtiny všetkom. Chcel by som vyjadriť, že schvál, zajtrajšie schválenie tejto asociačnej dohody medzi EÚ a Gruzinskom otvára eh, európsku možnosť alebo kurzmu európskej budúcnosti alebo možnosti pre túto krajinu. A takáto možnosť pre nich môže zohrať veľmi dôležitú úlohu pri rozvoji a zabezpečovaní mieru a aj spolupráce nielen s Gruzinskom, ale aj s celým týmto regiónom a otvoriť cestu budovania európske, demokracie európskeho štýlu v Gruzínsku. Ehm, bude to postavené na dodržiavaní práv právneho, princípov právneho štátu, demokratických princípov, ľudských práv a dá to možnosť aj e, konečne nad ľuďom, ktorí si zažili svoje, aby mohli byť optimistickejšími a videli pred sebou optimistickejšiu budúcnosť. Teraz má slovo pán Mamikins, ktorý je spravodajcom. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení kolegovia vážený pán e, komisár. Táto dnešná rozprava je pre mňa ďalším potvrdením toho, že Európska únia a Európsky parlament podporuje ďalšie politické zmeny v Gruzinsku a táto dohoda otvára nové možnosti, e, prejavuje vysokú mieru solidarity s gruzinskými občanmi je tu veľmi dôležitá myšlienka spolupráce a solidarity, čo je dôležité pre nás socialistov. Ja by som tiež chcel zdôrazniť, že partnerské vzťahy medzi Gruzinskom a EÚ nie sú nasmerované pr- proti akýkoľvek inej krajine. Tu je jednoznačným cieľom len posilnenie spolupráce a z tejto spolupráce bude mať prospech nielen Gruzinsko, ale aj celý región aj susedné krajiny. Ešte raz by som chcel poďakovať všetkým kolegom, ktorí prispeli tejto rozprave práve a vystúpili. A pomohli mi pri príprave tejto správy. Dúfam, že zajtra hlasovanie bude pozitívne a to bude jasným vyjadrením podpory Gruzinsku. Verím, že prezident Gruzinska zajtra sem príde a zúčastní sa hlasovania. A potom si myslíme, že bude veľmi dôležité nasledovanie, ratifikovanie tejto dohody. Teraz predseda, ďakujem pekne pán poslanec, pekne vám ďakujem za túto správu, pretože je to veľmi dôležitý dokument. Zajtra budeme o ňom hlasovať. Týmto by som ukončil spoločnú rozprávu a hlasovanie o tejto správe bude zajtra aj za prítomnosti gruzinského prezidenta. Teraz by som vás chcel informovať, že nastáva ďalšia, ďalší bod programu, chartumský proces.